je správa pána Danelisa Modrý rast, zlepšovanie udržavateľného rastu v odvetviach morskej a námornej dopravy a cestovnom ruchu. ruchu. Teraz dáme slovo o pánovi spravodajcovi Danelisovi 4 minuty. Vasikie βασική αιτία της που έχει γνωρίσει η Ένωση καθώς και Vážená pani komisárka, z dôvodu dlhovej krízy a e, z e, vyplývajúceho nárastu nezamestnosti e, postra, po, po, stratili sme čas na našej konkurencie schopnosti. Jednoducho sme zaháňaní do kúta silnými konkurentmi. potrebujeme akýsi nový model hospodárskeho rastu musíme e, sa postarať o tom, aby bolo viacero e, alternatív a e, línií rastu. Potrebujeme širšiu spoluprácu rôznych sektorov, napríklad aj v pobrežných častiach Európy, dnes už pozostávajúcej z 28 členských štátov. Ďalej e, musíme venovať pozornosť biotechnológiám používaným e, na mori. Musíme e, venovať pozornosť stavebníctvu na mori, ďalej lodiarstvo. Toto sú všetko prvky, ktoré treba zohľadňovať v, v rámci e, morskej a námornej dopravy. Skutočne skrýva sa tu potenciál vo výške mnohých miliard eur a treba ťažiť z tohto e, potenciálu a to do roku 2020 a dokázali by sme takýmto spôsobom získať viac ako pol milióna pracovných miest. Európske aj miestne orgány musia zasadiť do praxe rámcové podmienky, napríklad integrovaná E, integrované e, riadenie a správa e, pobrežných oblastí, lepšia výmena informácií a osvedčených postupov a takisto potrebujeme aj nové mechanizmy financovania zamerané na morskú a námornú ekonomiku, aby sme tým posilnili E, národné hospodárstvo e, v rámci EÚ e ako takej. Musíme venovať pozornosť existujúcim mechanizmom, ale vyvíjať aj nové nástroje, mechanizmy. Aby sme dokázali ťažiť z potenciálu, musíme viac vtiahnuť do hry aj súkromné a verejné zdroje a aktérov. Rozhodne vo vyššej miere, ako tomu bolo doposiaľ ak e, dôjde ku kráteniam vo verejných financiách členských štátov, potom e, e, rastová politika, by mala zohľadňovať nákladovo náročné projekty, to je oblasť infraštruktúry a energetiky, tak tam treba uvažovať o väčšej zaangažovanosti európskych peňazí. Hovorím, e, že by sa to malo týkať toho obdobia do roku 2020. Treba teda prehodnotiť aj finančné nástroje a mechanizmy, ktoré budú nasadzované v tejto oblasti. No a treba e, tu využiť tú pridanú hodnotu, ktorú Európa ponúka. Musíme e, e, mať schopnú morskú a námornú ekonomiku, ktorá je, sa rozvíja bez toho, aby poškodzovala životné prostredie národy Európy už stáročia Eh, rozvíjali ekonomickú eh, činnosť na mori a v pobrežných oblastiach. Preto komisia musí venovať vyzvýšenú pozornosť tejto veci a veríme, že sa rozbehnú z jej strany iniciatívy na to zamerané a my ich pritom chceme podporiť. Chcem sa poďakovať tieňavým spravodajcom, spolupracovníkom za vynikajúcu eh, spoluprácu. Ďakujem. A teraz dám slovo rečníkom. Pani Patrauneš. Ďakujem pekne. Gratulujem Európskej komisii, spravodajcovi aj tieňovým spravodajcom za to, že posilnili modrý rast vďaka doprave cestovnému ruchu a lepšej úprave námornej dopravy lepšej úprave primorských oblastí, rybolovu, biotechnológií, výskumu, vývoja, e, ťažby e, morských minerálov a tak ďalej. Všetky tieto sektory predstavujú jedno z našich obrovských bohatstiev, tak ako to správne uvádza správa, ale nerobí sa e, všetko preto, aby sa Mm, e, uspokojili všetky potreby. Potrebujeme e, zvyšovať investície do výskumu vývoja, e, recyklácie minerálov, a, ale overiť, či je to rentabilné a ísť takými technológiami, ktoré sú dlhodobo udržateľné. Systém managingu zdrojov na širom mori E, máme na to aj rozpočtovú položku v budúcom období a to je aj vynikajúca príležitosť na to, aby sme mali dostatok odôvodnených vedeckých informácií a aby sme na základe nich prijímali v budúcnosti rozhodnutia. Musíme naše prírodné zdroje využívať, ale etickou povinnosťou je, aby sme to robili udržateľne. Ďalším rečníkom je pani Lukieva. Ďakujem, pán predseda, pán komisár. Blahoželám eh, spravodajcovi za eh, túto podrobnú a významnú eh, správu, ktorá zostavuje námornú politiku. Nemôže byť modrý rast, pokiaľ nebude spoločná námorná kultúra, ktorá má zahrať kľúčovú úlohu a toto je proces, ktorý zahrňa mnohé inštitúcie a organizácie vrátane e, sektora vzdelávania, ale e, tieto osnovy nezahrňajú predmety, ktoré riešia námorné e, predmety a námorné odborné školy nie sú veľmi obľúbené a námorné kariéry nie sú veľmi atraktívne ani v vysokom školstve. Námorné štáty by mali mať jasnú stratégiu a mali mať integrovanú námornú politiku a, a rozširovanie týchto e, úloh medzi rôzne inštitúcie a neharmonizovaný rámec e, to odsudzuje na zlyhanie. Je dôležité mať spoločnú námornú politiku EU a tu dovolte, aby som sa vrátil k téme um, stratégie Černého mora a jeho budúcnosti, ktorá je taká dôležitá. Ďakujem pekne. Pani Majsner, máte slovo. Ďakujem pekne. E, tie prognozy demografického rastu sú nelikotivé, 9 miliard ľudí. Keď si uvedomíme, ako aj v tomto svete sa bude vyvíjať námorný sektor, tak to nie je jednoduché. Európa bola ďaleko zraka a už viacero rokov dozadu sme vytvorili viadročnú e, námornú politiku, e, pretože je stále viac hospodárskych aktivít, ktoré sa točia okolo mora, stále viacej vedeckého výskumnej činnosti a mali by sme to využiť a E, naozaj byť schopný využívať teda to, čo more ponúka e, udržateľným spôsobom. Preto máme takúto integrovanú politiku námornú. Dnes ide nám aj o modrý rast. V princípe je to ten námorný pilier stratégie EU 2020 e, pre viacej pracovných miest a viacej rastu vo všeobecnosti. Môže byť, že formou energii získaných z, mier, z mora, cez tie modré technológie, je možné, že len 10 využívame tých toho potenciálu morského, takisto samozrejme minerálne zdroje a takisto akvakultúry. Ľudia chcú jesť viac eh, rýb, eh, ten dopyt stúpa. Chcem sa eh, poďakovať za túto správu a takisto poďakovať pani Damanaki za to, že sa tak angažovane zasadzuje za túto tému. Aj vám veľa vďaka za vystúpenie a ďalej sa prihlásil pán Krysogelos. Ďakujem pekne, pán predseda. My by sme chceli rozvíjať modré hospodárstvo, ale je potrebné, aby modré hospodárstvo bolo tak trošku ekologickejšie, pretože máme tu veľa vecí, ktoré závisia od mora. Máme tu častokrát znečistenie, ktoré závisí od celého tohto sektoru. Takže ak chceme naozaj trvalo držateľné modré hospodárstvo zabezpečiť, ktoré by rozvíjalo využívanie námorného bohatstva, tak je potrebné naozaj e, zabezpečiť aj zachovanie tohto morského prostredia. Máme veľmi veľa mladých, ktorí študujú e, túto špecializáciu a ktorých kompetencie sú naozaj adekvátne. Je potrebné, aby sme zaviedli také prístupy, ktoré by boli také, že e, aktivity e, v tejto oblasti poslúžia nielen hospodárstvu, ale takisto aj marskému prostrediu či obyvateľov žijú okolo mora. E, ďakujem pekne. Pokiaľ ide o oblasť Toskanska, tu máme veľké námer na hospodárstvo, ako veľmi dobre viete, aké sú ťažkosti tohto sektora, ktoré momentálne zažívame. Chcem spomenúť tie problémy, pokiaľ ide o aplikáciu smernice o službách, ktoré môže spôsobiť pre malé a stredné podniky a takisto pre obyvateľstvo v rámci tohto regiónu, pretože ide o týchto obyvateľov, ktorí, pri, ktorí ktorí prispievajú tak prosperite, ako aj hospodárstvu v rámci našich pobrežných oblastí, v rámci Toskánska. Chcem, aby v Taliansku boli tieto kompetencie takisto aj pohostinnosť eh, zohľadnené. Je potrebné, aby toto eh, prostredie, alebo teda, teda to, to, tento sektor nebol len tak vyhodený von oknom, ale aby to prispievalo tak k rozvoju cestovného ruku, ako aj hospodárstva. Eh, je potrebné, aby sme sa nad tým zamysleli je potrebné a sú vítané takisto aj, aj iné opatrenia, ktoré zatiaľ boli no, odkladané bokom. Je naozaj potrebné nájsť také užitočné riešenia, ktoré by sme mohli trebárs aplikovať na ostrove Elba, ktorá e, zažívalo, ktorá, ktorý zažíval a zažíva veľkú recesiu. Je potrebné im e, odklepnúť e, danové úľavy a ďalšie stimulačné opatrenia, ktoré by im pomohli. Ďakujem pekne. A teraz ďalší kolega. arvoisa puhemies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 Eh, írske predsedníctvo, ktoré moment nedávno eh, ukončilo svoju činnosť, eh, zdôraznilo otázku modrého hospodárskeho rastu, ktorý je veľmi dôležitý. Je potrebné, aby z tohto predsedníctva, ktoré sa venovalo veľkým obťažným záležitostiam, veľkým spisom, sme si uvedomili, že zanedbali túto otázku. Naozaj teraz máme pred sebou vynikajúcu správu, ktorá zdôraznila význam modrého hospodárstva. Pokiaľ ide o túto správu, chcela by som zdôrazniť hlavne rybolov a akvakultúru, ktoré sú tie prvé najdôležitejšie priority, ktoré ma napadli, ale takisto aj veterná energia či námorná energia, prípadne využívanie morských vln ako e, producent energie. Toto všetko sú neoddeliteľné zložky morského hospodárstva. E, je potrebné do toho zakomponovať aj námorný e, sektor, pokiaľ ide o výstavbu lodi a tak ďalej. Toto všetko je na úpadku, pretože uvedomme si, že že južné krajiny podporovali eh, výstavbu lodi a tým narušovali eh, legálne, eh, spôsobovali nekalú hospodárstvu. Ďakujem pekne a teraz má slovo pán Bonanimi. <clears throat> Grazie. Ďakujem pekne, pán predseda. Hovorí pán Bonanimi, ja by som chcel takisto poblahoželať a spravodajcovi a chcel by som zdôrazniť dve, dva veľmi dôležité aspekty ktoré eh, je potrebné vypichnúť. Poprvé ide o problém rastu, ktorý chceme zabezpečiť, aby bol udržateľný, aby bol vyvážený a ktorý by zabezpečil integráciu, prípadne súlad medzi nákladmi ako aj výdavkami. Častokrát tieto pobrežné oblasti sú totiž to neadekvátne využívané, čo má potom vplyv na konkrétne teritorium. Môže to zničiť takisto aj kultúrne dedičstvo, ktoré sa nachádzajú len niekoľko kilometrov od eh, týchto pobrežných pobrežných zón, kde je, e, uvedomme si, veľmi malé percentuálne množstvo e, toho, čo je možné využiť pre udržateľný rozvoj tohto regiónu. Chcel by som zdôrazniť, že je potrebné oveľa viacej prihľadať e, a priťahnuť našu pozornosť k akvakultúre. Ako všetci veľmi dobre vieme, akvakultúra je veľmi dôležitá, avšak momentálne kvôli Mm. Eh, farmaceutikám eh, je na úpadku, pretože toto všetko sa dostáva do eh, jej prírodzeného prostredia do vody. Ďakujem. A k tomuto vodu uzavrie posledným vystúpením pani komisárka Damanaki. Thank you, President v prvom rade by som sa chcela poďakovať e, spravodajcovi pánovi Vanelicovi, ako aj tieňovým spravodajcom, ako aj členom výborov, ktoré sa pričinilo vypracovanie tejto správy. Ide o výbor pre dopravu, e, regionálny rozvoj a rybolov. Tá správa je veľmi dobrá a som veľmi rada, že všetci rečníci uznali, že v tejto správe pokiaľ ide o našu iniciatívu udrž- e, modrého rastu, e, boli predložené rôzne návrhy, ktoré sú realistické a koherentné. Takisto by som chcela uvítať skutočnosť, že správa podporuje 5 kľúčových oblastí, ktoré identifikovala komisia ako tie, ktoré majú osobitný potenciál pre tvorbu zamestnanosti a aplikáciu inovácií. Týchto 5 oblastí to je modrá energia, ekológia, akvakultúra, námorná a pobrežná turistika a ťažba, námorná ťažba a e, námorná technológia. Chcela by som e, po týchto všeobecných úvahách povedať niečo konkrétne. Poprvé, výstavba ľudí a e, námorná doprava všeobecne. Je pravda, že v tejto oblasti sa stretávame s tými ťažkosťami, ako uviedol spravodajca aj viacerí poslanci. Takisto však chcem zdôrazniť, že existuje celý rad spôsobov, akým prispieť k udržateľnému rastu v tomto odvetvi, ako je znižovanie emisí skleníkových plynov, ako e, podpora inovácií a moderných technológií. Tu sú stále možnosti zlepšenia. Pokiaľ ide o námornú a pobrežnú turistiku, tu by som chcela, turizmus, chcela by som zdôrazniť, že je potrebné zabezpečiť potrebnú kvalifikáciu pracovných síl. Preto komisia vypracuje oznámenie o pobrežnom a námornom turizme ešte do konca tohto roka. Pokiaľ ide o udržateľnosť e, v tejto oblasti, tu zdieľam e, obavy niektorých poslancov, pokiaľ ide o potrebu udržateľnosti všetkých týchto opatrení. Súhlasím s tým, že environmentálny rozmer musí byť e, hlavnou líniou každého opatrenia v tejto oblasti. Musíme chrániť naše prírodné prostredie a chceme využiť možnosti, ktoré ponúka, namiesto toho, aby sme ho ničili, ako sa, tomu, ako sa to stávalo v minulosti. Z tohto dôvodu um, boli vypracované veľké um, výskumné projekty týkajúce sa námornej ťažby. V súčasnosti sa o nich rokuje um, v e, súvislosti s rámcovým výskumným programom Európskej únie. Nemožno pochybovať o tom, že je potrebné zdôrazniť e, úsilie v oblasti recyklácie. S tým môžem len súhlasiť, ale je potrebné, aby sme e, lepšie využívali suroviny, ktoré použije, potrebuje náš priemysel. Čiže toto bol náš návrh. Potrebujeme preskúmať všetky možnosti. E, ťažba minerálov môže nielen vytvárať pracovné miesta, ale môže mať aj vedľajšie účinky pozitívne účinky, ale pochopiteľne sú tu isté predpoklady, o ktorých hovorí aj spravodajca. Ten predpoklad je napríklad ten, aby tento rozvíjajúci sa sektor bol súčasťou širších snah o udržateľnosť. Inými slovami, ak mám byť konkrétnejšia, je potrebné zabezpečiť, že ak sa dostaneme na dno mora, všetko, čo e, s, E, sa tam deje, musí zodpovedať prísnym environmentálnym normám. Toto máme v úmysle urobiť a takto budeme postupovať. Chcela by som sa poďakovať spravodajcovi, všetkým rečníkom a všetkým poslancom za ich podporu tejto iniciatívy Modrého rastu. Ďakujem. My sa chceme poďakovať vám za toto vystúpenie, tým pádom uzatváram túto rozpravu. Zajtra o 12.00 budeme hlasovať. Dostávame sa k ďalšiemu bodu programu schôdze. Správa pani Toje, prínos družstiev k prekonaniu krízy a pani spravodajkyni dávam týmto slovo. Grazie, Presidente. Nella crisi... Ďakujem pekne, pán predseda.